obetí terorizmu. Je to šiestý Európsky deň obetí terorizmu. Spomíname si na vyše 5 tisíc ľudí, ktorých v Európe zabili v dôsledku terorizmu a chceme preukázať našu solidaritu s tými, ktorí boli postihnutí, zranení, ktorí trpeli barbarstvom terorizmu. Pred šestimi rokmi, 11. marca 2004, sa odohrali bombové útoky v Madride. Zanechali za sebou 191 obetí zo 17 krajín. Dámy a páni, 7. júla 2005 zasa bombové útoky v Londýne boli jednými z, najhoršími teroristick- z najhorších teroristických útokov, ktoré kedy boli vykonané na európskej pôde. Dámy a páni, terorizmus je útokom na nás všetkých. Terorizmus je útokom na samotné tkanivo našej demokratickej spoločnosti. A práve preto Európa bude vždy stáť zjednotená a bojovať proti terorizmu, akémukoľvek terorizmu, separatistickému, náboženskému alebo politickému terorizmu. Terorizmus sa nedá ničím ospravedlniť. Tento Európsky deň nám dáva príležitosť preukázať, že žiaden terorista, žiadna teroristická akcia nezníži našu vieru v neotrasiteľné hodnoty, ako sú napríklad základné ľudské práva. Práve preto nikdy neustúpime hrozbe terorizmu. Ďakujem veľmi pekne, dámy a páni. kolegovia poslanci. Rád by som vás informoval, že konferencia predsedov sa dnes dopoludne rozhodla v súlade s pravidlom 134 odseku 3, že zmení kalendár mini plenárnych zasadnutí a zvolá zasadnutie parlamentu na stredu 7. apríla 2010 od 2.30 popoludní do 4.30 popoludní. Agenda tohto zasadnutia bude pozostávať zo správy Európskej rady a vyhlásenia komisie k výsledkom Európskej rady, ktorá sa stretne 25.